sa zajtra o 11.30. Ďalšie zasadnutie sa koná zajtra. L'ordine del giorno è stato pubblicato. E... O 8.30 program je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu.